Pán Schnellhardt je takisto pozvaný, aby sa zúčastnil hlasovania. Und wir fangen an mit der Abstimmung. Takže začneme s hlasovaním k bodu 16. To bola ústne, otázka na ústne zodpovedanie Rade a komisii o e, výsledku z dohy. O tom chceme spolu hovoriť, takže môžeme si to teraz precvičiť. Uvidíme, či majú všetci svoje kartičky. Otváram elektronické hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Bolo to prijaté 36 hlasov za 4, 4 proti. Potom to je otázka na radu. Môžeme hlasovať eh, eh, rukou. Poprosím vás, aby ste zvihli ruky, kto je proti málo hlasov proti, takže takto sme to odhlasovali. Bolo to prijaté. Prejdeme k ďalšiemu bodu, to je správa RIS. Chce spravodajkynia sa ešte raz vyjadriť. Bolo mi to oznámené. Viem, že sa musíme ponáhľať s hlasovaním, ale ak by som mala dve minúty, Chcela by som pripomenúť, aké tu máme výzvy, pretože je to druhé čítanie a e, pracovali sme s tieňovými od prvého stretnutia e, v tejto sále, sále prebehlo veľa času. Veľmi stručne chcem pripomenúť, že v tejto procedúre sme mali tri trialógy s cyperským predsedníctvom. K podstate tej dohody, ktorú tu máme, e, pole pôsobnosti, hovoríme tu o o špecifických potravinách. E, bude sa to limitovať na e, populáciu, na obyvateľstvo, ktoré ju naozaj potrebujú, novorodenci. Je to trochu zložité. Dlhodobé pobyty v nemocniciach, dlhodobé choroby. Všetky ostatné potraviny, ktoré boli predtým, všetky e, cereálne tyčinky a tak ďalej. To sa dáva do všeobecného zákona o potravina a potom e, potravinové e, intolerancie, e, otázka laktózy a tak ďalej. To všetko sa zapracováva do informácií pre spotrebiteľov, kde sú podobné pravidla pre alergie. Takisto treba, e, takisto sme vyzvali členské krajiny, aby stiahli všetky restrikcie do 6-mesačné na 12 mesiacov. A chcela by som tiež zdôrazniť, že neustále e, e, zamestnávanie sa tohto výboru tým, že by sme eliminovali všetko, čo je kontaminované. Takže v texte je deklarácia komisie proti týmto špeciálnym látkam, e, pesticídy, CMR alebo endokrinné disruptory. V každom prípade ešte e, snáď e, poznámka. Je to teda druhé čítanie. Neviem, či, či sa to bude opakovať. Chcem len povedať, že podľa mňa je to dobrý kompromis, pokiaľ ide o tradičné spolurozhodovania a predovšetkým, pokiaľ ide o zrýchlené e, čítanie e, v prvom teda čítaní, e, je tu často ten veľmi tvrdý blok proti nám, komisie a rady. A musím povedať, že množstvo, množstvo stretnutí s tieňovými mi len potvrdilo moje podozrenia. Ide o legitímne hlasovanie v prvom čítaní v pléne a všetko nám to pomohlo natrhnúť alebo nalomiť tento nepriateľský front. Chcem všetkým poďakovať, hlavne teda tieňovým spravodajcom, pani De Lang, pani Görling a Karl Schlüter, ktorí e, s nám pomohli prijať tú, túto, toto e, zákonodarstvo. Všetky osoby, ktoré sú zraniteľné, chore ťažko či ľahšie, sú e, cieľom našej legislatívy a im patrí e, naša pozornosť. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz by som navrhol, aby sme hlasovali elektronicky. Dnes je to premiéra. Hlasujeme. Kto je za toto pre, e, predčasné druhé čítanie? Hlasujeme a e, teraz elektronicky. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasovanie veľkou väčšinou sa e, príjima a tým pádom e, e, rozbiehame túto legislatívu. Ďalší bod našeho programu a to je Nagoja. Je to tiež len jedno hlasovanie. Kto je za, prosím. Pardon, pardon, opravuje sa pán predseda. Hlasujeme elektronicky. Hlasujme, prosím. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. 58 eh, hlasov v prospech a prijíma sa tým pádom. Teraz to bude už trošku zložitejšie. Dostávame sa k správe Ousky a pán spravodajca, kým eh, začneme s hlasovaním, by chcel eh, sa ešte raz ujať slova. Nech sa páči, pán Ousky. Ďakujem, pán predseda. Budem hovoriť v češtine Rád by som pred hlasovaním zdôraznil len tri základné body tejto správy, o ktorej sme e, sa sporili. Bolo to označovanie vozidel, kde sme sa nakoniec dohodli, že je prípustné. Pokiaľ ide o prípustnú hladinu hluku, ďalším sporným bodom bol, bol systém ten, či e, patrí e, do e, tejto správy a celé politické spektrum sa zhodlo o jeho, e, na jeho dobrovoľnosti. Tam, kde sme zhodu však nedosiahli a Ehm, tu máme z toho vzniknúšie dva konsolidované e, návrhy, to je tá, tá príloha 3, to je tá vlastná tabuľka hodnot. Akokoľvek však dopadne hlasovanie, tak výsledkom bude pravdepodobne, výsledok bude veľmi tesný, presvedčivý nebude, preto dopredu avizujem svoje želanie požiadať plénum, aby sme prešli rovno na hlasovanie v pléne, aby sme vedeli, aký je názor Európskeho parlamentu a získali silný mandát pre ďalšie vyjednávanie s radou a komisiou. Ďakujem. Ďakujeme pánu Ouskému za vysvetlenie a začneme hneď. Máme tu dva pozmeňujúce návrhy, ktoré sú nie, nie, nie, nie sú prípustné a prejdeme preto hneď k 46, kto je za. Kto je proti? Myslím, že sa zamieta. Pozmeňujúci návrh 47, 48 a tran 14. A najprv ešte preverujeme elektronicky 46, želáte si to totiž. Hlasovali ste všetci, končím hlasovanie. Zamieta sa. Teraz článok 3, a naň sa vzťahujú 47, 48 a 14. Spolu o nich hlasujeme, kto je za. Proti. Zdržal sa niekto. Ešte si to elektronicky preveríme. Hlasujme. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Teraz je to jasné. Prijíma sa celkom jasne si návrh číslo 4. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Teraz 50 a tram 16. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Teraz pozmeňujúci návrh 53. Kto je za? proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 54 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 54 preveríme elektronicky, hlasujeme. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Nebolo to pôvodne Jasné. Teraz 55. -ka. Hlasujeme. Proti. Zdržal sa niekto. Celkom jasne sa príjma. Tran 17. Za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjma sa. 56. Za proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Teraz si preveríme ešte raz elektronicky 56, keďže si to želáte. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Konsolidovaný posmenujúci návrh číslo 1 elektronicky. Hlasujeme. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. O následných e, musíme hlasovať jednotlivo. 62 za. U mňa je to strana číslo 4. Hlasujeme o 62, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 60 za, Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 63 za. Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 64 za. Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 58 a 61 spoločne. Kto je za? Proti? Myslím si, že e, väčšina sa postavila za tú druhú možnosť. Ale preveríme si aj tak 58 a 61 elektronicky. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Imko 10. Za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa, ale preveríme si IMCO 10 elektronicky, keďže to zjavné nie je. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Teraz pozmejúci návrh číslo 6. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Konsolidovaný pozmeňujúci návrh číslo 2 a to elektronicky. Hlasujme. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Teraz 66 a 68. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto. Prijíma sa. Sedmička. Pardon, tá je prebytočná. Teraz TRAN 21, to je za, za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Spoločne 70 a IMKO 11, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 71 a 72 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 73 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 76 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 74 a 75 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 79 za, Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Teraz kompromis e, pozmeňujúci návrh číslo 3. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Teraz pozmeňujúci návrh číslo 9. Za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Kompromis 4. Za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Pozmeňujúci návrh číslo 11. Za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 15 imko vypadáva a teraz preto 12 a imko 16, keďže sú identické. Za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 85 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 86 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 13 za, proti, zdržal sa niekto, Príjima sa. 87 a 25 spoločne, kto je za, proti, zdržal sa niekto, Príjima sa. 15 za, proti, zdržal sa niekto, Príjima sa. 16, 88 a Trán 26 za, proti, zdržal sa niekto, Príjima sa.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 že sa niekto, zamieta sa. Pri lohy 95 za, proti. Zdržal sa niekto, to si preveríme elektronicky. Elektronicky hlasujeme o 95-ke. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 96 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 97 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 98 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 99 a 100 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 101 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 102 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 103 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 105 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 106 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 109 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 108 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 107 za, proti. EPP sa zdržiava hlasovania, alebo ako? Takže ešte raz elektronicky. O 107 hlasujeme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 29 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 111 a 112, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 113 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 114 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 21. časť, e, bod je A, takisto 115, e, prvá časť a IMKO 17, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 20. druhá časť, bod B, 115, druhá časť, bod B a IMKO 18, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Pozmejúci návrh 20, časť 3, bod C, 115, časť 3, bod C a Imko 19. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. 116. Za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Teraz konsolidovaný pozmeňujúci návrh číslo 5, príloha 3. A tu hlasujeme elektronicky. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Tým pádom je e, bezpredmetným. Máte nejakú faktickú poznámku, alebo bol to len potlesk? Zvyšok teda je bezpredmetný. Pozmeňujúci návrh 22 a IMKO 21, oba sú identické. Kto je za? Kto je proti? Súčasnili sa hlasovanie len zelení. Takže ešte raz, kto je za pozmeňujúci návrh 22 a IMKO 21? Kto je za? Proti? Prijíma sa. 135 za. Proti? hoc sa domnievame, že je to prijaté, preveríme si to e, elektronicky. Ešte raz 135 elektronicky. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Celkom jasne sa prijíma. Prosím, zúčastňujte sa hlasovaní. 100 36, pretože ďalšie sú bezpredmetné. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 137 za. Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 138 za. Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 139 za. Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 140 za. Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Imko 22 za. Proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Inko 23. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 142 za. Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 143 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Teraz 25 a to je hlasovanie po častiach, v štyroch častiach menovite. Prvá časť za, druhá časť príjma sa, druhá časť za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Tretia časť za, len Richard Zeber je za. Kto je za tretiu časť 25? Prosím, hlasujte. Kto je proti? Zdržal sa niekto, zamieta sa. Štvrtá časť za. Proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. Tran jednotka za. Proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. Pozmenec je na číslo 1. Za proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Imko dvojka, za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 26, pardon, preveríme si, Imko 2 elektronicky. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 26 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 28 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Tran 2 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 32 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 30 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 31 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Príjima sa 33 za. Proti. Zdržal sa niekto. Za. Príjima sa 34 za. Preveríme si ešte. 33 elektronicky. Hlasujme. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Príjima sa. 34 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. IMKO 3 a tu je hlasovanie po častiach. Prvá časť za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Druhá časť za, proti, zdržal sa niekto, tiež sa prijíma. IMKO 4 za, proti, prijíma sa. Tran 3 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Tran 4 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 36. Preveríme si ešte raz pre istotu. Tran 4 sa preveruje elektronicky. Hlasujme. Hlasovali všetci, prosím. Končím hlasovanie. Elektronicky ešte raz hlasujeme od trán 4. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Príjima sa. 36 za. proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Imko 6, za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 38 za, proti, zdržal sa niekto. To mi jasné nie je a preto elektronicky ešte raz o 38. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Tran 6 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjma sa. Pozmeňujúci návrh 39 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjma sa. 42 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 44 a a osmička. Tran. O nich hlasujeme spoločne. Kto je za? proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Tran 9 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Tran 10 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Tran 11 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Pozmeňujúci návrh 3 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Imko 7 za, proti, zdržal sa niekto, Príjima sa. Tran 13 za, proti, zdržal sa niekto, Príjima sa. A teraz e, záverečné hlasovanie o návrhu. Ešte spravodajca e, žiada o slovo, pán Úsky. Ďakujem. Ešte kým prejdeme k záverečnému hlasovaniu, ako som bol avizoval, že je veľmi zložité hlasovať o trojke. Je to veľmi tesné o jeden hlas, ten, ten, e, tá príloha číslo 3 a preto uh, žiadam svoju skupinu, uh, aby hlasovala na záver proti v záverečnom hlasovaní. Ďakujem. Hlasujeme teda teraz elektronicky o správe. Hlasujme. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Veľmi tesne bolo toto prvé záverečné hlasovanie prijaté takto. A teraz druhé záverečné hlasovanie o legislatívnom uznesení. Hlasujme. Hlasovali prosím všetci. Chýbajú nám ešte dvaja. Končím hlasovanie. 30 za, 27 proti, dvaja sa zdržali a tým pádom takisto sa to prijíma. A chcem položiť e, pánu Ovskému ako spravodajcovi otázku. Mali sme práve veľmi tesné hlasovanie a preto e, ako spravodajca by ste nám mali povedať, ako chcete postupovať ďalej so správou, či sa budeme usilovať o prvé či druhé čítanie. Prosím vás, aby ste sa e, vyjadrili kvôli vyjasneniu. Ako som bol povedal na úplnom začiatku, myslím si, že druhé čítanie je jediná možná opcia. Neviem si predstaviť začať teraz e, rokovania. Takže môj návrh e, druhé čítanie a ísť do pléna. Ďakujem. Ísť, ísť do pléna. Naozaj. Ešte snáď e, sa, sa musím ja poučiť na našich nových pravidlách. Mali by sme otvoriť rokovania alebo nie? nie, neotvoria sa rokovania a tým pádom bez rokovaní pôjdeme do pléna a tam budeme o tom hlasovať. Ďakujem e, všetkým kolegom a kolegyniam za koncentrovanú prácu. Wir kommen jetzt zum Teraz prejdeme k správe. Wir kommen jetzt zu dem Bericht Transparenz. Tiež budeme hlasovať o transparentnosti. Neviem, kto je ten kolega, ktorý tam robí tu, tu ran, ten ranný telocvik. Pani Weisgerber, prosím, alebo niektorí ďalší kolegovia, pokračujte vo vašom rozhovore vonku, ale my chceme hlasovať o transparentnosti opatrení regulujúcich ustanovovanie cien liekov na humané použitie. Ideme hneď hlasovať pozmeňovaciemu návrhu 80, kto je za, proti, zdržali sa e, prijatí. 81 za, proti, zdržali sa prijatí. zamietnutí. 12 za, proti, prijatí. Prejdeme k 83 a 182, ktoré sú identické. Len tieto dva. Takže za proti, zdržali sa zamietnutí. Prejdeme k 84, MK 13 a MK 11 za, to je proti, zdržali sa zamietnutí. Kontrolujeme si to elektronicky. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Potom prejdeme k 13. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. 85. Kto je za? Kto je proti? Držali sa prijatí. 86, 87 a imko 14. O tom hlasujeme spoločne za, proti, zreli sa prijatí. 88. Kto je za? Kto proti? Zdržali sa zamietnutí. 89. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. Imko 15 za. Proti? Zdržali sa zamietnutí. 14. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. 90. za. Proti? Zdržali sa prijatí. 91 za. Proti? Zdržali sa prijatí. Kompromis 1 za A takže 91 chcete skontrolovať, takže hlasujeme elektronicky, otváram hlasovanie, 91. Hlasovali všetci, končím hlasovanie, prijatý, veľmi jasne. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa, prijatý, môžeme to trošku posunúť. O 120 budeme hlasovať ako ďalšie. Takže kto je za? 121 na strane 5. 121, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnutí 122, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnutí 123, kto je za? proti, zdržali sa, zamietnutí. 17 za, proti, zdržali sa, prijatí. 18 za, proti, zdržali sa, prijatí. 100 124. 124, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 125, kto je za, Aha, nie, to odpadá. Kompromis 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. Môžeme zase preskočiť. U mňa pokračuje sedmič na strane 7 126 za, nie, 152 e, 153 pokračujeme kto je za, proti e, zdržali sa zamietnutý 154 za? Proti? Zdržali sa. Zamietnutý. Imko 21. Za? Proti? Zdržali sa. Zamietnutý. 155 za. Proti? Zdržali sa. Prijatý. Kompromis 3. Peter Líze. Za? Proti? Zdržali sa. Prijatý. A teraz prejdeme. Nie, musíme hlasovať ešte o 174 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijatí. A preskočíme ďalej až na 215. Kto je za? Kto je proti. Zdržali sa zamietnutí. 217. Eh, nie, 215 eh, kontrol, skontrolujeme elektronicky, hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijatý. 217 odpadá a konsolidovaný konsolidovaný eh, návrh. Hlasujeme elektronicky. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Veľmi jasne za. Mohli ste dokonca urobiť z toho kompromisný návrh. Takže bol prijatý 225. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Zamietnutý. 226. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijatý. 30. Nie, 226 chcete eh, skontrolovať? Eh, dobre, otváram hlasovanie. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Nie je prijatý. 30, 31 hlasujeme spoločne. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. 227. Nie. Takže 30, 31 unblock elektronicky. Ešte raz to skontrolujeme. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Prijatý. 227 odpadá. 228 musíme hlasovať. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnutí. 229, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnutí. Nie, 32 a 33 a blok. A ešte k tomu sa pridáva 35 a 36. Hlasujeme a blok. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnutí. 230. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnutí. 37. Imko. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. Potom máme 231, 234 spoločne, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnutí. 232 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 34, 38 sú identické amblok, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnutí. 233 za, proti, zdržali sa prijatí. 235 235 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 236 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 237 za, proti, zdržali sa prijatí. 238 za, e, s ústnym pozmeňovacím návrhom. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Nie je to jasné. Takže to skontrolujeme elektronicky. Otváram hlasovanie. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Bolo to prijaté. Konsolidovaný šestka. Elektronicky by som navrhoval. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie bol prijatý. Teraz 247 a 248 spoločne za, proti, držali sa prie, zamietnutí 249 za, proti, držali sa zamietnutí 250 a 51 za, proti, zdržali sa zamietnutí 252, 253 spoločne za, proti, zdržali sa zamietnutí. 254, 255 sa hlasuje spoločne za, proti, zdržali sa zamietnutí. 254 a 255 odhla- musíme odhlasovať ešte elektronicky. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 256 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 39 za, proti, zdržali sa, prijatý. 257 odpadáva a dostávame sa ku kompromisnému pozmeňaciemu návrhu 7. Nie, ešte 258 musíme odhlasovať, to znamená za. 258. Mhm. Za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Kompromis 7. Za, proti, zdržali sa, prijatý. Teraz prejdeme k tomu veľkému bloku, k článku 16. To je 40 až 265, kto je za, to je proti. Zadržali sa? Nie je to jasné. Musíme sa skontrolovať elektronicky. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Bol prijatý. Potom 266 67, 68, 70 spolu. Aha, nie, prepačte, musím sa opraviť, odpadá. Musíme prejsť k IMKO 46, to je to ďalšie, o čom hlasujeme za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 41 a 271 spolu, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijatí. Potom je to 42, 49 spolu za, proti, zdržali sa prijatí. Mm, prejdeme k úvodnému ustanoveniu. Imko 41 e, a 44 za, proti zdržali sa prijatí, 46 za, proti zdržali sa prijatí. 46 si musíme skontrolovať elektronicky. Otváram hlasovanie. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Bolo to prijaté. 47 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 48 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 49 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 50 za proti, zdržali sa prijatí. Imko 2 za, proti, zdržali sa prijatí. 51. A Imko 3 hlasujeme unblock za, proti, zdržali sa zamietnuté. Jednotka za, proti, zdržali sa prijatí. Imko 5 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 52 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Dvojka za, proti, zdržali sa prijatí. 53, 55 spoločne za. Takže 50 53 a 55 ohlasujeme o týchto. 52 bola predsa zamietnutá. Takže 53 a 55 spoločne za. Proti, zdržali sa zamietnutí. Trojka za, proti, zdržali sa prijatí. 54 za, proti, zdržali sa prijatí. 56 za, proti, zdržali sa prijatí. 57 za, proti, zdržali sa prijatí. Štvorka za, proti, zdržali sa prijatí. Imko 7 za, proti, zdržali sa prijatí. 58, 59 spolu za, proti, zdržali sa zamietnutí. 61 za. Aha, prepačte, hovorí pán predseda. 60. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. 61 za, proti, zdržali sa zamietnutí, sedmička za, proti, zdržali sa prijatí, 71 za, proti, zdržali sa prijatí, 72 za, proti, zdržali sa, bol prijatý. Osmička a imko 10 sú identické, kto je za, to je proti, zdržali sa prijatí, 77, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnutí. 11 za, proti, zdržali sa prijatí. 78 za, e, prepačte, ten odpadáva. 79 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Teraz prejdeme k záverečnému hlasovaniu elektronicky takto, pozmenio, takto pozmeneného návrhu. Otváram hlasovanie. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Bol prijatý. A potom záverečné hlasovanie elektronické o legislatívnom uznesení. Otváram hlasovanie. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Srdečné blážanie spravodajcom. Teraz sa musím opätovne opýtať pani spravodajkynie, či chce opätovne začať rokovania s radou. Odpovedajte stručne áno alebo nie. Rada by som povedala áno, keďže je výsledok taký, aký je. Ale myslím, že niektorí kolegovia asi nemali čas si dobre pozrieť zmeny, pretože sú tu podstatné zmeny. Ak mi dajú tieňoví spravodajcovia signál, že ich skupiny pôjdu e, za nami, podporia nás, e, požiadam ich o podporu. Dáte mi signál teda, že skupiny vás podporia. Áno, poprosím o podporu Envy. Takže môžeme začať vyjednávania. Je niekto proti? Linda McEwen? Prepačte, pán predseda, sme proti. Boli by sme radšej, keby aspoň deň vyspravodajcovia sa mohli stretnúť a um, vrátili sme sa k tejto téme v januári. socialisti demokráti namietajú. Kto je za tento návrh, aby sme o tom rozhodli v januári? Áno, pri, pritakávate, takže v januári sa tomu budeme venovať vo výbore. V poriadku. Dann möchte ich mich, weil wahrscheinlich Zdá sa, že niekoľkí kolegovia, maximálne traja, nesúhlasia s navrhovaným bodom programu. Chcel by som sa kolegom poďakovať za prácu v priebehu tohto roka. Nuž a ak dovolíte, zaželám vám príjemné Vianoce, šťastlivý štart do nového roka vráte sa na všetci zdraví, v dobrom zdraví a čo sa týka e, tlmočníkov a našich ďalších spolupracovníkov a asistentov aj im by som sa chcela poďakovať, bez nich by sme boli strátení. Ďakujem, veselé sviatky a príjemný všetko dobre do nového roka. Dostávame sa k ďalšiemu bodu nášho rokovania, je to bod 21. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 21. Dostávame sa k 21. bodu nášho programu. Poprosím vás, aby tí, čo chcú ostať na, nasej, na našej schôdzi, ostali v miestnosti a tí, ktorí chcú poblahoželať všetko dobré, zaželať všetko dobré kolegom, aby to urobili mimo tejto miestnosti. A teraz dám slovo komisii, aby nám odprezentovala bezpečné používanie chemikálií tu na obrazovkách môžete sledovať prezentáciu a odozdávam slovo komisii. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem za príležitosť odprezentovať a prediskutovať návrh správy o komunikácii o bezpečnom používaní chemikálií. To na, základe, na základe nariadenia o um, CLP, to sa týka látok a zmesí. Ako vidíte, označovanie je hlavným spôsobom komunikácie o nebezpečiach, rizikách pre spotrebiteľov, pre širokú verejnosť No a e, označovanie má štyri hlavné aspekty. To je e, piktogram, symboly o nebezpečí, potom je to slovo nebezpečie alebo upozornenie a potom sú to mm, vyhlásenia, ktoré majú varovať. A tým, že máme nariadenie CLP, má veľmi podobné ostanovenia, ktoré sme mali či máme e, v systéme EÚ pre klasifikáciu a označovanie chemikálií. Chcem len stručne pripomenúť, že má komisia a ECHA, agentúra ECHA e, mandát vypracovať zmeny, ktoré žiadal parlament. Ide o články 34 a ďalšie. A tam sa píše, že e, agentúra ECHA má vykonať štúdiu na vyhodnotenie komunikácie o informácií v širokej verejnosti o bezpečnom používaní, o látkach a zmesiach. A komisia má ďalšie úlohy a táto, e, toto sa má vykonať v úzkej konzultácii s členskými štátmi a ďalšími zainteresovanými stranami. No a čo sa týka agentúry ECHA, komisia na základe tejto štúdie vypracuje prácu, ktoré, e, vypracuje správu, ktorú predloží parlamentu a ten, túto správu máte pred sebou a na základe toho sa má e, novelizovať nariadenie CLP. Najskôr o štúdii, ktorú vykonala agentúra ECHA. Nuž, táto práca sa urobila v úzkej spolupráci s členskými štátmi, expertmi a ďalšími zainteresovanými stranami. Ide o sieť pre komunikáciu rizik. Táto sieť bola vytvorená so sieťom s cieľom e, dobre komunikovať e, o rizikách e, vzhľadom k širokej verejnosti. Eurobarometer z, um, urobil prieskum v roku 2010, ktorého sa zúčastnilo 26 tisíc občanov členských štátov a preto sme toho názoru, že ide o reprezentatívne výsledky, keďže je 500 miliónov občanov v EÚ. Okrem toho, či potom, ECHA zadala osobitnú kvalitatívnu štúdiu u um, predstaviteľov akademickej obce, aby bolo možné ďalej uh, vyhodnotiť produkty, uh, chemické produkty z hľadiska um, správania sa z hľadiska bezpečnosti a tento prieskum bol vykonaný v troch členských štátoch, to znamená, to bolo obmedzenejšie ako v rámci Eurobarometra. E, konkrétne výsledky a informácie nájdete na webovej stránke ECHA, ktorú vidíte, ktorej adresu vidíte dolu. Nuž, zistenia tejto správy boli nasledovné. V prvom rade bolo zistené, že niektoré piktogramy, ktoré uviedlo nariadenie CLP, ktorému, ktorým bolo venovaný prieskum, ľudia celkom dobre e, poznajú a rozumejú im správne. To boli najmä tie, ktoré sú tu už od starého, z predchádzajúceho systému. Niektoré nové piktogramy, ktoré zaviedlo nariadenie CLP, tie sú e, vľavo a vpravo e, vidíte tie piktogramy už známejšie z predchádzajúcich nariadení. Pokiaľ ide o, o zápalnosť, e, tieto piktogramy široká vernosť veľmi dobre pozná. Bolo to, bolo to viac ako 80 ľudí. Takisto, čo sa týka výbušnosti, látok a zmesí. E, takisto viac ako 80 opýtaných vedelo, čo takýto piktogram znamená. Nuž, nie je prekvapením, že niektoré nové piktogramy CLP nie sú až tak dobre známe. Napríklad tento, to je nový piktogram pre závažné riziko pre zdravie. Bol tento piktogram bol veľmi málo známy, iba 20 ho poznalo a 12 ľudí vedelo, čo znamená. Ďalší symbol, ktorý zaviedol nariadenie CLP, um, vykričník bol známy mnohým, ale snáď z iných dôvedov, z, iných, z iného kontextu, pretože iba 11 opýtaných rozumelo tomuto piktogramu. Potom veľmi dobre známy symbol e, lepka so skríženými kostiami. Tento piktogram bol už v predchádzajúcom systéme EÚ, ale e, iba málo opýtaných k tomuto symbolu rozumelo iba 33 Treba však poznamenať, že ďalšie štúdie vykonané predtým zistilo, že práve tento symbol je um, chápaný ako uh, jasný symbol rizika či nebezpečia. Ďalším zistením štúdie ECHA bolo, že často samotné balenie produktu vydáva rôzne posolstva, ktoré nie sú uh, konzistentné s pintogramami na označení. Napríklad ak je balenie určitej farby, alebo má aj obrázky e, ľudí alebo zelenej prírody. Spotrebitelia si často myslia, že výrobok nie je nebezpečný, zatiaľ čo červená či čierna farba balenia vydáva posolstvo spotrebiteľovi, že obsah balenia môže byť nebezpečný. Ďalej. Na základe týchto zistení snáď by som mala aj povedať, že štúdia agentúry ECHA sa nevenovala tým vyhláseniam o nebezpečiach a rizikách, sústredila sa iba na piktogramy a upozornenia. Takže na základe zistení tejto štúdie prichádzame k záveru, že Legislatívny návrh na novelizáciu nariadenia CLP v súčasnosti nie je odôvodnený a preto máme 5 konkrétnych odporúčaní. Prvé a snáď najdôležitejšie je to, že je potrebné vykonať aktivity na zvýšenie povedomia verejnosti vo členských štátoch tieto aktivity treba vypracovať a pripraviť a realizovať s aktérmi v členských štátoch, pretože percepcie rizika a chápanie v členských štátoch sa líšia navzájom od štátu k štátu. Treba si prediskutovať otázku, či by bol, kedy by bol vhodný čas na takúto kampaň zvyšovania povedomia. Nové piktogramy CLP a piktogramy sú povinné iba pre látky, zatiaľ čo e, produkty, ktoré sa predávajú spotrebiteľom, sú v zásade väčšinou zmesy. No a to bude povinné pre zmesi až od júna 2015. Dovtedy ale e, by bolo najlepšie takúto kampáň zorganizovať a realizovať. No a čo sa týka zainteresovaných strán v členských štátoch, myslíme si, že agentúra ECHA bude najlepším koordinátorom, e, čo sa týka aj v rámci siete e, o komunikácii rizik pretože e, treba sa zamerať na rôznu, rôzne publikum. Napríklad v Slovinsku existuje povinné, povinné informácie o týchto otázkach už v školách. Je e, vhodné, keď sa o týchto veciach informujú deti, aby potom tieto informácie posunuli rodičom. Ďalej, povedal som, že momentálne nie je vhodné už zmeni- meniť a doplňať piktogramy ako také, a pretože e, verejnosť potrebuje čas, aby sa e, zžila s týmito piktogramami a označovaním a príde čas takéto niečo urobiť vtedy, keď sa um, CLP bude už vzťahovať so svojimi predpismi na zmesi. To bude v druhej polovici roku 2015. Spoločne s členskými štátmi a zainteresovanými stranami by bolo vhodné zamyslieť sa na, nad zjednodušením layoutu a informácií na označení, na, na obaloch. Často majú spotrebitelia totiž um, dojem, že na, bale, na obaloch výrobkov je priveľa informácií. Na to sa môžeme zamerať už teraz a začneme na, na tom pracovať s členskými štátmi aj so zainteresovanými stranami. Ďalej navrhujeme zopakovanie tohto prieskumu po lehote e, v polovici roku 2015, kedy pod CLP budú spadať aj zmesi. A keď e, starý systém EÚ e, už prestane platiť. No a potom bude treba e, lepšie preskúmať e, varovanie, teda texty o nebezpečnosti. Ďalej, e, dovozcovia a predajcovia by mali byť informovaní, že potreba zosúľadiť obaly týchto nebezpečných látok a zmesí viac do súladu s požiadavkami a takisto s ich obsahom. Nuž a treba sa nám zamyslieť spolu s členskými štátmi, aktérmi a spotrebiteľskými združeniami, ako e, do praxe uviesť odporúčania v tejto oblasti. To je momentálne všetko. Veľmi radi zodpovieme na všetky vaše prípadné otázky. Ďakujem veľmi pekne za prezentáciu komisie. Teraz odozdávam slovo kolegom. tým asi siedmým, ktorí tu ešte ostali. Nech sa páči, sa to hasí. Nož, eh, chcela by som na tieto posledné schôdze poďakovať komisii za prezentáciu. Myslím si, že čo sa týka odporúčaní, k tomu nemám veľmi veľa čo dodať, ale čo sa týka bezpečného a zdravého použitia chemikálií, táto otázka je oveľa širšia. najmä čo sa týka použitia chemikálií. a ako pomôcok nástrojov. Tomu sme sa veľmi nevenovali. Existuje nariadenie REACH a v tomto nariadení sa nachádza požiadavka um, predkladať správy agentúre OECH prípade, že niektoré tieto látky či zlúčeniny um, vyvolali potrebu osobitnej starostlivosti či pozornosti. Nedochádza k tomu veľmi často oveľa menej, než agentúra pôvodne očakávala. Zdá sa, že um, priemyselná obec tieto kroky často nevykonáva. Máme celý zoznam notifikácií ohľadom uh, látok, o jednej látke máme 69 notifikácií, to je dosť. Iba 7 e, látok bolo notifikovaných viac ako 7 krát. Všetky ostatné látky boli predmetom notifikácie iba po jeden raz. Myslím si, že z tohto je zrejmé, keďže existuje zoznam chemikálií a že sú určité povinnosti súvisiace s ich použitím a tieto povinnosti jednoducho nie sú vždy dodržiavané. Preto je potrebné sa nad zamyslieť nad tým, aké opatrenia by sme mohli prijať na zabezpečenie aby sme, aby sme dospeli k bezpečnému používaniu chemikálií. Keď e, ľudia kupujú chemikálie, používajú ich e, v rôznych činnostiach, napríklad pri výstavbe, napríklad e, v súvislosti so svojimi vozidlami. Často sa stáva, že ľudia nie sú dostatočne informovaní o nebezpečnosti látok. Chemikály jednoducho kupujú ako čokoľvek iné. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší kolega, nech sa páči. Až tak veľa otázok teda nemáme. Ďakujem pekne. Dosta čudujem. čudujem je dosť opatrení a predpisov a chcela by som zareagovať na pani kolegyňu Sato Hasi. Je viacero opatrení či nariadení, sa hovorí o pesticidoch, biocídoch. Máme označovanie na, vo viacerých oblastiach. Neviem teda, čo by sme mali použiť. Podľa mňa je návrh komisie naozaj rozumný. Treba informovať a treba vsadiť na vzdelávanie a budovať na tom, čo je v označovaní už známe. To je naozaj dobrý základ na odštartovanie kampane na zvyšovanie povedomia. E, nie je celkom vhodné hneď po štarte prepriahať kone Nemyslím si, že to, čo je aj vhodné, je vždy nevyhnutné. Nevieme, kde by bolo možné nájsť aj informácie, ktoré sú doplnením, informácie, ktoré sú na etikate Často, keď chceme veľa informácií, na etikete sa jednoducho nezmyslia. Podľa mňa je vhodným spôsobom alebo pokračovaním dopredu to, čo navrhuje komisia. Ďakujem, pani Klas. Teraz dávam slovo komisii. Pán Veren alebo pán Hansen, keďže prišli obaja. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Začnem, ale odozdám slovo pánu Hanzenovi neskôr. V prvom rade chcem poďakovať pani Klas za podporu nášmu návrhu. Ide o to, že sa sústredíme na kampaň, na budovanie povedomia. Na to sa chceme sústrediť. Ak označenie nie je e, dobre pochopené, nemá vôbec žiaden zmysel, nemá účinok. Nechcem hovoriť o detailoch zistení agent, štúdie agentúry ECHA, ale keď si ju prečítate podrobne, zistíte, že v rôznych členských štátoch sa označovanie mm, realizuje inak. Napríklad v severských štátoch ehm, spotrebitelia viacej čítajú označenie na produktoch e, ako inde. A takisto sú to aj rozdiely, čo sa týka skupiny výrobkov. Spomínali ste biocídy a pesticídy ehm, keďže tieto produkty sú nebezpečnejšie možno ako iné a um, sú nebezpečnejšie ako napríklad uh, chemikály používané v domácnosti. Existujú problémy, slabé stránky a tam by sme v budúcnosti mali zamerať našu kampaň. Čo sa týka otázky pani Hasi ohľadom notifikácie látok. Tu odazdávam slovo kolegovi. Ďakujem za slovo, ďakujem za otázku pani Hasi. Očakávali sme viacero smerov vývoja v rámci nariadenia RIČ. Napríklad pokiaľ ide o počet registrovaných látok, mali sme 14 oblasti. Potom sme, e, boli, boli tu oblasti, kde sme sa e, trocha milili. To bolo v rámci CNL a pred registrácií. Takisto registrácia je otázka, ktorá nás e, zaujíma a tam vidíme iný vývoj, než sme pôvodne očakávali. je potrebné sa stretnúť s kolegami v agentúre ECHA a zamyslieť sa nad tým, prečo existujú rozdiely medzi tým, čo sme očakávali a tým, čoho sme svetkom dnes. Či boli predpovede nesprávne, alebo či sa udialo niečo iné, čomu možno napomôcť zo strany agentúry ECHA, aby sa zabezpečil súlad s predpismi na túto otázku sa budeme musieť pozrieť s kolegami z agentúry ECHA a dúfame, že keď zistíme, v čom je problém, podľa nás alebo podľa kolegov v ECHA, vás budeme ďalej informovať. Ďakujem. Ďakujeme <clears throat> i za vašu prezentáciu i prítomnosť. A teraz ďalší bod programu, menovite bod číslo 22, ústna otázka kolegyne eh, Lindy McEwen, ktorá ako prvá má slovo. Ďakujem pekne. Asi viete, kolegovia, že v Spojenom kráľovstve si uvedomujeme veľkú, veľkú chorobu rastlinnú, ktorá e, hubí v tisíckach jasene e, ich populáciu v e, Spojenom kráľovstve Ide o hubu e, chalara fraxinea, ktorá je príčinou. E, pokiaľ viem, tento problém sa týka celej EÚ, nielen e, Spojeného kráľovstva. U nás sa diskutuje o tom, respektíve ľudia obvinujú EÚ, že vláda nemohla konať, nemohla zakázať dovoz infikovaných rastlín, pretože legislatíva EÚ im v tom bránila. Takže k tomu by som rada počula váš názor aké kroky môžeme urobiť ako krajina, keď vieme, že určitá rastlina je vlastne e, nákazou, parazitom pre rastliny. E, druhá otázka. Už vedci hovoria, že jeden z veľkých problémov je ten, že choroby z e, území o, mimo EÚ a tiež celá otázka ochrany E, že všetky tieto prináš- že mnohé z nich prinášajú neznáme choroby. Viem, že komisia tu reviduje, e, aktualizuje legislatívu v tomto ohľade. Otázka teda znie, kedy môže krajina konať, ak majú takýto problém, ako sa pomínam v Spojenom kráľovstve. A po druhé, aké, e, aké poučenia ste si vyvodili z tejto problematiky nákazy jaseňov a potom, čo, ako bude vyzerať legislatíva, má terajšia legislatíva určité medzery a budete sa snažiť ich uzavrieť. Ďakujeme Linde a teraz by som rád dal slovo komisii. Vítam pána Pole, riaditeľa sekcie B z komisie, veľmi e, obľúbený a častý host tu u nás. Pán Pole, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Je nám na, naozaj pre nás radosť byť vo vašom výbore. To je naozaj závažný problém, problém, o ktorom hovorí pani McEwen. Nie je to pritom problém nový e, v Európe, pretože táto choroba na e, jaseňach sa poprvýkrát spozorovala v Poľsku začiatkom 90. rokov. Je to však veľmi zložitá choroba, pretože ide o hubu a, a e, vedci e, e, dlho potrebovali na to, kým videli prepojenie medzi touto chorobou a týmito hubami, ktoré majú rôzne formy. Oznámenia prišli z viacerých členských krajín počas 90. rokov, ale táto choroba nie je chorobou Eh, rastlín v takej forme, kde by bola povinná notifikácia. Tu nie sú komunitárne eh, legislatívne opatrenia, ktoré by to vyžadovali a eh, následne teda vlastne Spojené kráľovstvo jej prítomnosť prvýkrát nahlásilo v marci 2012, teda výskyt huby chalara fraxinea Išlo o súvislosť s dovozmi e, z kontinentu, z ďalších členských krajín, mladých e, plant, e, rastlín, ktoré boli na kontinente prvé dva roky rastu a potom boli dovezené do Spojeného kráľovstva, kde sa znova vysádzali, aby sa zasídľovali na novo lesy. Následne po tomto prvom zistení v marci Spojené kráľovstvo e, zisťovalo stav na celom svojom území. 309 e, e, výskytov sa zistilo v celom Spojenom kráľovstve. Celkom presne sa však zlukujú na východe Anglicka. Najdu sa však všade od juhu Anglicka až smerom do Škótska. Táto prítomnosť bola e, e, zistená e, v divých lesoch, i v škôlkach a i na miestach nedávno, nedávno vysádzaných. Takže boli tu naozaj, ešte zopakujem, táto choroba e, existuje i v ďalších členských krajinách, a i ďalšie členské krajiny, ktoré avizovali v minulých rokoch túto nákazu, nepožadovali e, nejaké opatrenia z našej strany, pretože tieto huby sa veľmi ťažko e, odstraňujú a hubia, pretože ich spóry sa prenášajú e, vetrom a často na dlhé vzdialenosti, pretože jedna z možností, ktorá by vysvetlila e, ich výskyt e, v Spojenom kráľovstve, že spory sa preniesli e, vetrom z kontinentu na územie Spojeného kráľovstva, a to vetrami, ktoré prichádzali z východu spolu s tými plantami a výsadami rastlín z kontinentu. Takže ide o desiatky kilometrov je veľmi ťažké e, bojovať proti takejto nákaze, keď e, sa vytnú stromy a spália. To nestačí, pretože spory sa môžu e, prenášať už predtým, a to na dlhé vzdialenosti. Takže aké, aké lekcie sme z toho, alebo môžeme z toho vyvodiť? Nož na úvod snáď e, sa zdá, že v zvyšku sveta E, tretie krajiny e, e, formálne neidentifikovali túto chorobu chalara fraxine a tak sa teda teraz zdá, že toto je obmedzené len na teritorium európske, pokiaľ ide o geografický výskyt. Ale to, že nám to neoznamujú, neznamená, že by bola táto e, choroba neexistujúca. Nedostatok notifikácie nie je znakom absencie v zvyšku krajín. Ďalší, ďalšie poučenie je to, že je potrebné, aby kontrola a dohľad nad touto novou chorobou, ktorá sa vynára, sa lepšie e, organizovala na európskej úrovni, a to je teda aj súčasťou budúceho nášho, budúcich našich predpisov, ktoré komisia e, e, pravdepodobne v budúcom trimestru, e, tri roku 2013 príjme pre problematiku týchto chorôb prenášaných na rastliny. Bude to súčasťou balíčku piatých legislatív k zdraviu z živočíchov, rastlín, pokiaľ ide i, i financovanie a oficiálnu kontrolu, kontrolu. A v tejto novej legislatíve sa budeme snažiť zosilniť dozor nad dovozom, nad importom. Máte pravdu, e, pani, že nové choroby prichádzajú e, z dôvodu e, dovozu vys, e, výsad i dreva v paletách e, samotných stromov, e, strov, stromov a, a plant v, črep, e, v črepníkoch, ale e, dozor si vyžaduje prostriedky e, manuálne, teda fyzické i finančné, takisto množstvo administratívy. To všetko si vyžaduje personálne, teda rozpočtové prostriedky i treba posilniť kontroly na hraniciach krajín. Takisto by sme radi posilnili e, i e, postupy lepšieho odhaľovania e, zo strany členských krajín. Hovoríme o tom ako o tzv. horizontálnom skeningu. Takisto by sme chceli nastoliť okamžité oznamovanie a ohlasovanie, pretože členské krajiny nás často informujú so, s časovým sklzom a to je nebezpečné to je pro- problémom pre boj a zásah proti týmto chorobám. E, mali by sme inak oveľa rýchlejšie formy zásahu ako dnes, pretože je naozaj nepotrebné a je to trošku na škodu, že keď e, v Spojenom kráľovstve máme 309 výskytov, je, trošku nepo- e, je to už trošku e, e, nevhodné. Spory sa už prenášajú, prenášajú vetrom, a predovšetkým, keď sú všade v Európe. Takže e, v minulosti to bolo potrebné, ale vedci neboli celkom presní pri stanovovaní príčin choroby. Bolo teda treba v rokoch 90. zasahovať a bojovať, aby sa bola e, vykinožila táto choroba pri prvej, prvej, prvej zmienke, pri prvom ohlásení. Ťažko vyhubiť chorobu, ktorá sa e, rozširuje e, hmyzom či, či vetrom. Sú i ďalšie choroby, e, táto to nie je, ale sú iné choroby, ktoré sa prenášajú lietajúcim hmyzom a ťažko sa bojuje proti chorobám, ktoré sa môžu veľmi rýchlo na niekoľko desiatok kilometrov rozširovať po každý raz výskytu. Toľko, pán predseda, odpoveď pani McEwan k tejto veci. Slovo má pán Gebrandy. Ďakujem, pán predseda. Rád by som poďakoval Európskej komisie za jej reakciu. Linde za po, položenie tejto otázky. Čomu by sme sa mali vyhnúť, je vnímať to ako problém izolovaný. Je to len, nie je to len e, časť e, väčšej problematiky e, cudzorodých e, druhov, ktoré napadajú na naš, našu oblasť. Už v roku 2009 e, na, e, náklady na takéto rušivé druhy, ktoré nás to stojí, bolo až 12 miliárd ročne. V júni 2009 rada uznala naliehavosť hrozby takýchto invazívnych cudzopasných organizmov. Takisto e, je to súčasťou pracovného programu Európskej komisie na e, asi počas dvoch, troch rokov. A teda jediná otázka znie, e, adresovaná na Európsku komisiu, kedy môžeme očakávať návrh legislatívneho opatrenia súvisejúceho s takýmito cudzorodými organizmiami Napríklad e, sú tu iné choroby než tá choroba, ktorú diskutujeme dnes. Nie je to vec izolovaná ani vec nová. Je to teda, ako som už bol povedal, vec, e, ktorá je len čiastkovou súčasťou väčšieho problému. Linda? Ešte e, chcem poďakovať za veľmi jasné vysvetlenie problému a e, Snáď ešte jedna otázka. Nová legislatíva bude stanovovať obligatórne nahlasovanie takýchto chorób. Na úvod ste povedali, že problém bol v tom, že nebolo povinné hlásiť tieto choroby a preto nikto to nevnímal ako naliehavé. Väčšina tretich krajín aj tak túto vec nenahlasuje. Komisia bude teda riešiť tento problém, budete minimálne vedieť, že je tu nejaký určitý, je, že je tu vedecká zhoda, že sa o tom dá alebo nedá na, na tom niečo zmeniť. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Pokiaľ ide o tie invazívne druhy, no, e, sú to kolegovia na, v riaditeľstve Envy, ktorí sú za to zodpovední. My totiž rozlišujeme medzi e, chorobami, to sa týka potom generálneho riaditeľstva Sanko, kolega van Goten sa, tý, sa zaoberá chorobami zvierat a ja, za, ja chorobami e, rastlín. Táto choroba e, teda dáva zodpovednosť nám a pokiaľ ide o e, živé organizmy či rastliny, ktoré sú invazívne, tak to sú e, kolegovia v e, riaditeľstve Envy. Všetci na to myslíme, e, vieme o chorobách, ktoré sa e, E, e, roz, rozvíjajú tu v Belgicku, na Kaukáze, rôzne rastliny, ktoré môžu spôsobať rôzne problémy na našich európskych rastlinách. A to sú, to sú práve kolegovia e, v GD Sanko, ktorí, Envy, pardon, ktorí budú predkladať projekt ku koncu do roku 2013. Treba sa ale spojiť s nimi. Oni sú zodpovední. My sme však pre, pripravili text oficiálnej kontroly, balíček, kde budeme e, riešiť fitosanitárnu kontrolu na hraniciach, aby sme zachytávali nielen e, problematiku chorôb e, pre rastliny, ale tiež problém týchto invazívnych druhov. Takže ich vstup na komunitárne územie je E, problematikou obchodnou pri dovozcov, ďalej je to problematika cestovateľov, ktorí prinášajú takéto druhy e, pri návrate e, na svoje batožine, ďalej sú to pracovníci fitosanitárnej oblasti, ktorí pr- pracujú na hraniciach. Doteraz nemali jednoducho možnosť využiť právne, právnu oporu. Pokiaľ ide o legislatívu v budúcnosti, no už vybrali sme si právnu formu e, nariadenia. E, reglementácia momentálne v oblasti chorôb rastlín a pri dovoze je vo forme smernice a to znamená, že každá krajina by mala do svojej vlastnej legislatívy národnej transponovať e, túto smernicu, ale niekedy tie úpravy, aby sme e, mohli reagovať na národnú situáciu sú e, rozdielne. Je to nariadenie, ktoré sa bude priamo vzťahovať, menovite, pokiaľ ide o e, nahlasovanie nových chorôb, sme pripravili lehotu troch dní e, a to je záväzné. Ak členské krajiny ju nebudú rešpektovať, tak možno iniciovať právne postihy mm, napríklad vo forme poskytnutia menších finančných e, podpor. E, my chceme, našim želaním je rýchle nahlasovanie a e, inici, výraz, výrazná finančná pomoc na úvod boja, boja na odstranie týchto chorôb sa môže ovplyvňovať treba konať na začiatku, neskôr je prineskoro, hmyz sa rozširuje, spory sa rozširujú, je tu pod, pohyb vo vnútri e, e, spoločenstva. Treba veľmi rýchlo reagovať, identifikovať tieto choroby a mať e, prostriedky na to, aby sa kompenzovali finančné strasy a to je cieľom našeho budúceho nariadenia, ktorý budete vy preverovať začiatkom roku 2013. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega. A sme veľmi zvedaví, čo sa e, čo možno očakávať na začiatku roku 2013. E, ja sa chcem teraz poďakovať kolegyňam a kolegom za diskusiu, z komisii za odpoveď na naše otázky a za prezentáciu. E, My sme sa dostali na koniec dnešnej agendy. Budeme sa vidieť 23. 24. januára tu v Bruseli. A teraz je tu už trošku tichšie, takže želám obidvom kolegyniam a kolegovi, <laughs> ktorí tu zostali príjemné Vianoce. Um, všetko dobré do nového roku. Dostaňte sa dobre domov a uvidíme sa v budúcom roku v plom zdraví späť. Máme veľa práce, nie len tento bod, uh, určite máme veľmi napínavý rok. Nabite si baterky, ďakujem aj tlmočníkom a spolupracovníkom a poslucháčom a tým končím dnešné zasadnutie.